Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Prosím, láskavo sa usadte. Máme e, trošku e, už meškanie. Predpokladám, že program schôdze je týmto schválený. Ak nie sú žiadne námietky, mám len krátke oznámenie. V tom zmysle, že ESVČ by sa a, e, chcela ujať slova ešte pred prevratím správy o Srbsku vzhľadom na zatýkače, pardon, vzhľadom na zatknutie niekdajšieho kosovského prezidovali Derom Šahrenida vo Francúzsku a chcel by som tiež v tejto chvíli vysloviť svoj smútok a súcit v súvislosti so zavraždením Izraelčanov v Jeruzaleme a izraelských vojakov tiež pred niekoľkými dňami. Spomínam to preto, že sme tam boli spolu s kolegami na služobnej ceste a vlastne presne na tom istom mieste, kde sme stáli s predsedom výboru pre zahraničné vzťahy Knesetu, sa presne tento útok stal. Ja mám presne pred očami to miesto, kde sme stali a na ktorom sa potom udiel aj tento útok. Myslím, že mi dáte za pravdu, že v našom spoločnom mene môžeme vyjadriť eh, náš súcit našim kolegom v Kresete. Ďakujem za tento váš súhlas. Zápisnice schôdzi sú podľa zvyženého postupu k dispozícii. Považujeme ich za schválené, ak nebudú žiadne námietky. A teraz prejdeme k téme západnej Sahary. Pán Nikolas Westcott, ktorý je riaditeľom v e SVČ pre e, Blízky východ a západnú Afriku, nás bude informovať o vzťahoch medzi EU a Marokom po rozsudku súdneho dvora k téme Rada proti frontu Polisario. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. S veľkým potešením sa opäť zúčastňujeme vašej schôdze. Želám veľa šťastia novom roku tým, s ktorým sme sa ešte nestretli. Tesne pred Vianocami 23. decembra Súdny dvor Európskej únie dospel k záveru v prípade odvolania um, proti rozsudku tribunálu spoločného súdu vo veci rozhodnutia rady o prosporskej dohode medzi EU a Marokom z 21. decembra. Súd dospel k záveru, že uzatvoril tento proces tým, že zamietol odvolanie rady a tým e, odvolá rozhodnutie Všeobecného súdu, ktoré bolo prijaté 10. decembra 2015. A výsledkom tohto rozsudku je, že rozhodnutie rady, ktoré sa týka uzatvorenia dohody o hospodárstve medzi EU a Marokom, že táto dohoda je naďalej platná a už nie je anulovaná ani čiastočne, tak ako to pôvodne rozhodol Všeobecný súd. Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že pri predkladaní odvolania rada toto odvolanie predlžila veľmi rýchlo s jednomyselnou podporou všetkých členských štátov, pričom niektorých členských štátov sa dokonca priamo angažovalo v súdnom procese, e, vyjadrili podporu argumentom rady a právnej služby rady. I hneď po rozsudku ten istý deň, 23. decembra, bolo vydané spoločné vyhlásenie marockého eh, ministra tanečných vecí a vysokej predstaviteľky Federiky Mogheriniovej, v ktorom obe strany vzali na vedomie toto rozhodnutie súdu a tiež eh, vzali na vedomie, že prípad bol označený za nepriateľní a taktiež sa rozhodli, že budú podrobnejšie skúmať ďalšie dopady tohto rozsudku a tiež sa budú snažiť spolupracovať na spoločnom výklade eh, dôsledkov tohto rozhodnutia v duchu partnerstva, ktoré existuje medzi Európskou úniou a Marokom. Tieto vyhlásenia opäť potvrdili strategický význam partnerstva Európskej únie s Marokom ktoré je politicky a ekonomicky veľmi dôležité pre obe strany. Maroko je naďalej kľúčovým partnerom v južnom susedstve, s ktorým máme dlhodobé, veľmi hlboké partnerstvo, ktoré pretrváva už mnoho rokov. Európska únia je odhodlaná toto partnerstvo naďalej prehlbovať. Snažíme sa hľadať možnosti návštev na najvyšších úrovniach na oboch stranách, tak aby sme naznačili opätovné otvorenie riadnych vzťahov a Európska únia sa chce začať venovať možnosti rozšírenia spolupráce v tých oblastiach, v ktorých bol proces e, pozastavený. K samotnému rozsudku, ktoré je samozrejme záväzné aj pre Európsku úniu a pre členské štáty, teraz podrobne skúmame e, všetky dopady tohto rozsudku, teda prebieha právna analýza je to proces, ktorý si bude vyžadovať úzkú spoluprácu medzi právnymi službami komisie, rady, sekretariatu rady, aj ESVČ. A táto diskusia teda ešte stále prebieha, nebola ešte uzavretá. Sme však v úzkom kontakte s marockými orgánmi, na ktoré má tiež dopad tento rozsudok isteže. A, a tiež e, máme s nimi veľmi úzke kontakty, už e, boli nadviazané e, aj bezprostredné kontakty 21. decembra. Jean-Christophe Berná vycestoval do Rabatu, aby zdôraznil, aký veľký význam pripisujeme tejto otázke, aby tým vyslal jasný signál marockým orgánom a členským štátom Európskej únie. Takáto je aktuálna situácia. Rozhodnutie je teda naďalej platné. Súd zamietol eh, odvolanie a e, situácia sa zatiaľ nevyvinula nejako e, ďalej. E, chce sa k tomu niekto vyjadriť, prosím? Kolega Štetina, ich sa páči. Ďakujem za slovo, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán riaditeľ, bez pochyby je Maruko významným partnerom Európskej únie. V posledných mesiacoch sme sa o tom niekoľkokrát presvedčili, keď sa hovorilo o utečeneckých vlnách a o úlohe Maroka v tejto otázke. Rád by som pripomenul, že marocký král Mohamed VI už minulý rok povedal, že Maroko sa nachádza medzi prvými južnými krajinami, ktoré zaviedli skutočnú solidárnu politiku pre prijatie subsárských migrantov. Zo zdrojov MZV Maroko viem, že sa má spustiť druhá fáza integrácie nelegálnych imigrantov už v týchto dnoch pravdepodobne, pravdepodobne má nadviazať na prvú fázu z roku 2014. Obe tieto etapy zahrňali asi 25 tisíc imigrantov zo sahárských krajín. Ja musím len vysoko oceniť túto marockú snahu v otázke dosiahnuť pokrok ale má to byť integrácia týchto ľudí do marockej spoločnosti a integrovať 50 tisíc ľudí je veľmi zložitá úloha. Neviete, vážený pán riaditeľ, akým spôsobom chce Maroko integrovať 50 tisíc nelegálnych e, imigrantov? Aké bude voliť postupy? Ako to chcú urobiť? Ďakujem. Kolleginnen und Kollegen, mich zum Abschluss. Kolegyne, kolegovia, budem eh, možno teraz eh, musieť prijať kroky, ktorými eh, si nezískame celkom vašu náklonnosť. Máme naozaj veľmi málo času. Um, ehm, desiatich sa prihlásili do diskusie. Budem musieť obmedziť rečnícky čas každého jedného na minútu. Ak nie sú žiadne námietky, tak budeme takto postupovať. No. Predseda rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v súvislosti s našim marockým partnerom ehm, má veľký význam a je to aj vynikajúca novinka toho, ako náš marocký partner chce postupovať v tejto otázke. V rozsudku sa odvoláva na Medzinárodný súd a ide o to, aby sa robilo v rámci OSN rokovania otázka pán Lecott. Ako EÚ mieni pomôcť novému generálnemu tajomníkovi OSN pánovi Gutierrezovi v tejto otázke a ako e, vyriešiť tie skutočné výzvy našich vzťahov s Marokom. Je to náš najvýznamnejší partner v otázke imigrácie, Eh, otázke klimatických zmien a tak ďalej, a teda ako rozvíjať opatrenia vašich služieb, aby sme toto partnerstvo posilnili, keď eh, došlo, alebo keď už ukončilo sa to zmrazenie na základe tohto súdneho rozhodnutia. Spoštovaní, imamo odločitev... Pán Weigl, eh, Kolegovia, rozsudok súdneho dvora bol len nedávno prijatý a teraz sa už hovorí o tom, ako ho obísť, namiesto toho, aby sme hovorili o tom, ako ho uplatiť v praxi, ako ho plne dodržať. Čo sa týka Maroka, aj keď nie pochyb o tom, že Maroko je významným partnerom Európskej únie, najmä v aktuálnej situácii, keď sme vystavení utečencom z Afriky, ale sme naozaj až tak viazaní na krajinu, ktorá jednoznačne porušuje e, ľudské práva, ktorá okupuje e, cudzie územia, ktorá bola obvinená z mučenia svojich väzňov. Je to klasický príklad predsa diktatorského režimu. Myslím si, že rada aj komisia by sa mali venovať o mnoho viac týmto témam, namiesto toho, aby nás tu obťažovali nejakými hlúpostiami súvisiacimi s tým, ako chrániť naše vzťahy s Marokom. Máme predsa iné krajiny na celom svete, ktoré majú rovnaký význam a stavíme sa k ním inako. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Mám tri otázky, hovorí pán Colson. Bude sa vyžadovať špeciálne označenie výrobkov zo západnej Sahary, podobne ako sa to robí v prípade okupovaných území v Palestíne. Aké opatrenia chcú pre e, realizáciu toho, aby sa kontrolovalo, či sa tento rozsudok e, naozaj realizuje? a akým spôsobom sa budú rozvíjať vzťahy s frontom Polisario vzhľadom na budúci rozvoj rokovaní o západnej Sahare. Dank. Ich möchte nur... Ďalší rečník, ďakujem pekne, hovorí pán Buchner. Eh, chcel by som eh, týmto vyjadriť eh, svoje veľké rozhorčenie nad tým, že komisia vôbec požiadala o revíziu a že teraz takto otvorenie nie je ochotná vyvodiť dostačné dôsledky z tohto rozsudku. Európska únia vždy tvrdí, že e, chce presadzovať vysoké ciele, že chce vyvážať hodnoty ľudské práva a pritom vidíme, že obchod má väčšiu váhu ako ľudské práva. Už tu zaznelo, čo sa stane e, e, s väzňami e, za, za, vo všetkých krajinách západnej e, Sahary, žijú tam v hrozných podmienkách. E, podľa mňa to, že sa pripisuje väčšia váha obchodným vzťahom, je naozaj nepriateľné a pre mňa osobne nepochopiteľné. Mr. Kawa. One... Pán Kava. Mr. Brock, sorry. Um, thank you. Ďakujem, pán Brok. Chcela by som si vypočuť váš názor na situáciu v tejto oblasti. Napísal som aj otázku písomne, aby sa medzinárodne uznalo toto spoločenstvo. Parlament už pred niekoľkými rokmi sa vyjadril podobne k uznaniu Palestíny. Myslím si, že takéto rozhodnutie ovplyvňuje Európsku úniu, ale je to zároveň protirečivé. Chcem váš názor si vypočuť na to, či budeme mať jedno pravidlo pre Palestínu, druhé pravidlo pre Somálsko a tretie pravidlo pre Západnú Saharu? Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Koprát, keď máme EU ktorá má s politikami veľké problémy a keď máme konečne niečo vo vzťahoch EU-Maroko, čo funguje, tak zdá sa, ako keby sme sa tomu nechceli venovať. Saharský konflikt by mala vyriešiť OSN, nie EU. Maroko je veľmi dôveryhodný partner vo všetkých oblastiach, či už ekonomicky máme tam 18 miliard vývozu EU do Maroka veľká dôveryhodnosť v boji proti e, terorizmu, pokiaľ ide o riadenie migračných tokov, čo nás chráni na juhu, tak prečo, alebo čo chce robiť EÚ v tejto oblasti, prečo túto záležitosť jednoducho neprenechá do kompetencií OSN. A ja to pripomínam, že to je kompetencia OSN. A tiež by som pripomenul kolegom, nespokojnosť národov k niektorým politikám EÚ a ten paradox, že e, chceme sa tvrdohlavo venovať a bojovať tým veciam a v tých veciach, ktoré e, naopak fungujú. E Pán kolega, Európska únia má dohodu, ktorá bola uzavretá a k tomu rozsudok prijal súd. Tu nejde o žiadne zasahovanie, ide o dodržovanie princípov právneho štátu že berieme seriózne e, rozsudok súdu. E, prosím, neoznačujete to teda za e, miešanie sa do vnútorných záležitostí Maroka. Ide o dohodu medzi EÚ a Marokom a k tomu bol prijatý rozsudok. Či považujeme tento rozsudok správne alebo nie, to je niečo iné, ale v právnom štáte, možno vo vašej strane to nie je celkom bežný postup. V každom prípade v princípe právne, princípe právneho štátu sa dodržiavajú tieto zásady. Ďalší rečník. Merci, monsieur le président. Euh, vous avez euh, raison de rappeler. Ďakujem, pán predseda. Správne ste pripomenuli, aké sú princípy právneho štátu v takejto významnej téme. A rozsudok súdneho dvora je naozaj veľmi dôležitý. Pripomína eh, nehmatateľný a nenarušiteľný princíp a po, potvrdzuje platnosť obchodnej dohody medzi EÚ a Marokom z roku 2012 a potvrdzuje aj jurisdikciu a takýmto spôsobom e, máme tam aj ako partnera Front Polisáriu, ale dochádza tu u, u, o istú záležitosť. Prvé rozhodnutie e, Um, umiestnilo do veľmi zlého svetla strategické partnerstvo s, s Marokom. Maroko nie je len obyčajný partner, je veľmi dôležitý a nevyhnutný partner na boj proti terorizmu, na riadenie migračných tokov aj privilegovaným partnerom obchodných dôvod. Maroko je skutočne príkladom, ktoré by sme mali eh, sledovať a podporovať a mali by sme rozvíjať tieto vzťahy dôvery, ktoré sme my e, sami istým spôsobom e, oslabili. Pán Scott, máte pravdu, nemali by ste nejakým spôsobom podkopať bezpečnosť európskych občanov. A posledná otázka, e, ako to vyzerá s tou prehlbenou obchodnou dohodou, či to E, sa ukončí v tomto roku, lebo sa to ťahá už od roku 2013? Uh, you, chair, happy... Ďakujem za slovo, pán predseda. Šťastný nový rok prajem kolegyniem, kolegom. Môžem poďakovať tomu pánovi, ktorý nám povedal o súčasnej situácii? Nepochybne dôležitosť Maroka v mnohých oblastiach e, je nesporná a preto by sme mali rozširovať túto našu spoluprácu. Čo sa týka západnej Sahary, ja by som položil otázku a takisto generálny riaditeľ vo svojom posolstve to povedal, čo by sme mohli urobiť, aby sme pomohli Maroku raz a navždy vyriešiť túto vec, ktorá sa nazýva Západná Sahara vystúpenie bez eh, mikrofónu. Pán Mian Mon, ja oceňujem, že poľnohospodárska dohoda medzi EÚ a Marokom ešte stále funguje. A tu sa spomenul eh, rozsudok súdu, eh, ktorý podporil predchádzajúce rozhodnutie rozsudok. Vzťahy EÚ a Maroko sú veľmi dôležité a my sa aj musíme venovať a musíme ich rozvíjať. Je to náš privilegovaný partner ako prvý získal toto postavenie v našich vzťahoch. A nesmieme zabúdať, že bilaterálne vzťahy medzi Polisáriom a medzinárodným spoločenstvom spadajú práve do kompetencie OSN a nemá to vôbec nejakým spôsobom negatívne vplývať na bilaterálne vzťahy EU-Maroko. Je to náš skutočne významný partner a sused, ako aj priateľ. Je naozaj dôležitý z hľadiska ekonomického, politického, priateľského, humanitného a tak ďalej, kultúrneho. Ďalší aspekt. Ja, arabská jar priniesla mnohé sklamania, mnohé krajiny, ktoré sú v tej istej oblasti ako v Maroku, tak tam je to, bolo klamaniu, ale Maroko zaznamenalo mm, naozaj pokojnú zmenu, pozitívne zmeny a EÚ musí prispieť k tejto stabilite krajiny. Rozsudok, ako viete, pán Veskot priniesol obrovské turbulencie medzi, vo vzťahoch EÚ-Maroko. A ja by som žiadal od ESVČ, aby sme prekonali túto etopu, etapu a aby sme pozitívne pokračovali v rozvoji našich vzťahov pragmaticky, aby tieto bilaterálne vzťahy boli na tej úrovni, ktorú si my všetci želáme. Sí, gracias. Eh, Ďakujem, hovorí pani Jiménez Barbat. Súhlasím, že vzťahy, vzťahy s Marokom sú veľmi dôležité a špeciálne pre Španielsko, keďže je to náš okamžitý sused. Maroko je istým spôsobom ostrovom rovnováhy a stability, ktorú by sme, ktorý by sme chceli obhájiť, ale to neznamená, že sme si nevedomi toho, že je to krajina, ktorá okupuje územia, ktoré nie sú jej a keď kolegovia hovoria, že prečo sa dotýkame vecí, ktoré fungujú, no dobre, fungujú pre niektorých, ale nefungujú pre obyvateľov západnej Sahary a my čo chceme, maximálne uchovať naše bilaterálne vzťahy s Marokom, ale zároveň nesmieme zabúdať, že sa používajú zdroje, ktoré Maroku nepatria a otázka je, sme za to, aby sme obhajili myšlienku, že aby bola dohoda s Marokom, ale uchovávajúc zdroje pre Saharčanov a hľadať také opatrenia, e, že aby Marocké kráľovstvo nevyužívalo tie zdroje, ktoré nepatria im, ale ich susedom. A keby sa nám toto podarilo, tak by to bol významný krok vpred. Ďakujem za pozornosť. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda som dosť prekvapený z niektorých vystúpení, ktoré tu boli, pretože ten rozsudok je veľmi jasný, priam historický a síce západná Sahara nie je súčasťou Maroka, takýto je rozsudok a že žiadna časť aktivity, či už rebarská, či iná, e, sa nesmie rozvieť v tomto území a nesmie byť žiadna aktivita v západnej Sahare bez predbežného súhlasu národu a obyvateľov západnej sáry A preto mám niekoľko otázok na pána Veskota, ktorý ani len nespomenul západnú Sáru. Čo mieni urobiť ESVČ, aby uviedlo do praxe tento historický rozsudok súdu? A tiež by som chcel vedieť, kedy budete konečne kontaktovať Front Polisario, kedy a ako. A po tretie, a kedy mienite adaptovať a zmeniť zoznam schválených vývozcov z EÚ, aby nikto nemohol spolupracovať e, takýmto spôsobom so západnou Saharov a ďalej. Pokiaľ ide o španielské alebo nemecké firmy, ktoré tam pracujú, čo e, uvažujete vydať nejaký manuál a dať im inštrukcie, aby nepracovali e, na týchto územiach. Potom máme e, loď, ktorá sa volá Kibej. E, rečník bol prerušený. Thank you and many thanks. Ďakujem vám. Vďaka aj kolegom za otázky. Sú tu tri aspekty, ku ktorým sa vyjadrím. Poprvé, partnerstvo s Marokom ako som povedal, solidné, pevné a veľmi dôležité. Po druhé, ako povedal predseda, sme komunitou, ktorá sa správa v rámci právneho štátu, preto musíme rešpektovať aj rozsudky, napríklad Európskeho súdneho dvora, ktoré budú pravdepodobne uvedené do praxe. Tretia je otázka západnej Sahary. Idem po poradí. Poprvé, samozrejme, absolútne chápeme kritickú závažnosť nášho partnerstva s Marokom, konkrétne v oblasti ako je migrácia, boj proti terorizmu, obchod. Ako som povedal, vo všetkých týchto oblastiach máme dlhé, hlboké, dlhotrvajúce, široké partnerstvo. Stačí ho len prehlbiť. Diskutujeme s Maročanmi, ako by sme mohli diskutovať o DCFTA, hlboké a komprehensívnej obchodnej dohode a podobne hľadáme spôsoby, ako podporiť integráciu imigračných komunít. Toto sú oblasti, ktoré sa zmrazili a dúfame, že teraz budeme môcť opäť nadviazať kontakty a pokračovať v rozvíjaní našich vzťahov, priateľských a produktívnych. Po druhé, ako som povedal, opäť, každé rozhodnutie súdu je záväzné. Súdny dvor Európskej únie eh, nariaduje všetkým členským štátom EÚ aj Európskej únii, a aj keď je to zložitá vec, spletitá vec, myslím si, že je tam podrobné legálne právne odargumentovanie veci a musíme zistiť, či majú tieto veci dopad a aký. Okamžitý dopad je, že rozsudok zvrátil časť rozhodnutia rady. Rozhodnutie rady zostáva v platnosti, ale z časti argumentáciou, ktorú použil súdny dvor, je zneplatnené. Takže táto práca skúmania, čo platí, čo neplatí, práve prebieha. Netreba sa uvádzať do zmetku. Ako náhle to rozuzlíme, rozplatíme, budeme vás informovať. Dáme vám briefing. Ďalšia téma sa netýka len EÚ a členských štátov EÚ, ale týka sa aj Maroka, s ktorým sme podpísali túto dohodu. Takže naozaj sa musíme dohodnúť s nimi, aké budú implikácie rozsudku súdneho dvora a ako by sme mali zareagovať. A tretia vec, Západná Sahara. Je to územie, eh, kde sa vedie medzinárodný spor Dlho sme mali stanovisko, že je to niečo, čo by malo rozhodnúť OSN. A chcem zdôrazniť dôležitosť riešenia tohto problému. My, Európska únia, podporíme nové úsilia OSN, ktoré sa snaží nájsť riešenia tohto konfliktu a podporíme nového generálneho tajomníka OSN, aby prijal spravodlivé a akceptovateľné politické riešenie, ktoré by malo poskytnúť aj seba určenie ľudu západnej Sahary v súlade s princípov, princípmi charty OSN. A keď budeme mať príležitosť si to prediskutovať s novým generálnym tajomníkom OSN, bude to vysoko na našom zozname priorit. Vypočujeme si so záujmom jeho názory, ako naznačuje, že by sa toto malo vyriešiť. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. Myslím, že by sme to mali rozlišovať e, v dvoch súvislostiach. Jednak ide o dohodu, ktorú ratifikoval Európsky parlament. Nie e, všetky časti odobril e, teraz rozsudok. Čakáme teraz na návrh, ako sa zväčšuje komisia postavia spolu s maroskými partnermi k dôsledkom e, tohto rozsudku v kontexte obchodných vzťahov, tak aby sme jednak e, mohli e, urobiť dosť obchodnej dohode, ktorá bola prijatá. Ďalšou súvislosti sú však vzťahy so západnou Saharou. Tento proces ktorý prebieha veľmi rýchlo v kontexte OSN, by sme mali podporiť ale mali by sme to vnímať ako osobitnú e, časť, e, nejakú súčasť e, tej prvej témy. Ďakujem pekne za pozornosť všetkým. Tento bod týmto uzatváram. Teraz nasleduje Srbsko. Ach, Angelika ist da. Thank you very much. Thanks, all the best. Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt den Punkt 6. Otváram teraz bod 6 na našom programe. Ide o správu Komisie o Srbsku za rok 2016. Chcel by som požiadať, aby pani Angelika Echor, ktorej riaditeľkou v ESVČ a má na starosti západnú časť Balkánu a Turecko, aby sa vyjadrila k veci e, zatknutia. Ramuša ho požiadala um, o to v mene ESVČ a preto jej dávam teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Happy New Year to all. Um, Šťastný nový rok všetci. Veľmi chcem poďakovať cteným poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí mi dali príležitosť ujať sa slova. Veľmi stručne k obidvom správam. Spravodajca pán David McAllister a pani Ulrike Lunaček vyvinuli úsilie pomôcť nám všetkým, aby Srbsko a Kosovo sa posunuli ďalej na ich európskej ceste. Naozaj vidno, že mnohé úsilia na oboch stranách boli vyvinuté. A môžeme povedať, že sa aj napredovalo. Od roku 2016 až do teraz sa aj Srbsko aj Kosovo priblížilo k Európskej únii. Srbsko minulý rok otvorilo dve kapitoly, provizorne uzatvorilo ďalšiu a Kosovo pri vstupe stabilizačnej asociačnej dohody do platnosti prvá rada SAA bola v novembri a rámcová dohoda ku Kosovu bola podpísaná tým, že Kosovo dostalo prístup k európskym programom. Toto sú len príklady toho, ako spolupracujeme. Ale bola som tu a som tu aj dnes, aby som vás informovala o tom, čo sa deje v dialogu. Bývalý premiér Ramuš je to je ďalšia téma, o ktorej budeme hovoriť. V dialogu sme mali dobre napredovanie z oboch stran od augusta minulého roka a podarilo sa nám sa dohodnúť Metroviča Bridge o práci, ktorá sa tam vykonala, takisto sloboda pohybu, telekomunikácie. Kosovo dostalo v oblasti telekomunikácie medzinárodný e, kód volací a v Srbsku Telekom má licencie aj na Kosovo. Teraz oblasť e, justície a spravodlivosti, veľmi stručne. Obe strany sa dohodli že všetky kroky, ktoré sa udejú smerom k spolupráci, e, výmeny, výmene informácií, e, postupov a integrácie kosovských Srbov, takisto justičný personál a integrácia tejto veci, to bol veľký krok. Naozaj z oboch stran vidíme, v dialogu, ktorý e, sprostredkova EÚ, že obe strany sa chcú pohnúť ďalej a obratiť list. Čo sa týka zatknutia bývalého mm, premiéra Ramuša Haradinaja 4. januára vo Francúzsku, to vyvolalo silné reakcie v Kosove, aj tu, v zahraničí inde. A ukazuje to, prečo musíme pokračovať v systéme normalizácie na obidvoch stranách. Prečo je absolútnou prioritou konsolidovať prácu, do ktorej sa pustili obe strany aj v rámci dialógu, aj inak. Všetci sledujeme vývoj. Francúzske úrady to majú pevne v rukách. Apelujeme na všetky strany, aby zachovali pokoj, aby pracovali v atmosfére, ktorá vedie k znormalizovaniu vecí. Úprimne povedané, takéto prípady nenapomáhajú takejto atmosfére príjemnej. Všetci sa pokúšame túto situáciu nejako vyriešiť. Navyše by som rada poďakovala poslankyňam a poslancom, ktorí tu spolupracujú na zlepšovaní komunikácie v rámci dialógu. To treba urobiť z oboch strán. Takisto treba osloviť ďalších, širší kontext a neustále pokračovať vo vysvetľovaní toho, čo sa deje, prečo sa to udialo a prečo to je na prospech. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predseda. Ďakujeme pekne. Pani Eichhorst, teraz sa dostávame k samotnej správe. Pán McAllister, nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Je mi cťou predložiť prvý návrh správy o Srbsku za rok 2016. Tento návrh pozostáva z 24 odsekov a 7 strán. Snažil som sa, aby správa bola čo najstručnejšia, najpresnejšia, najvystižnejšia v prvých 7 odsekoch. Všeobecne vyhodnocujem Cesto Srbska do Európskej únie. Spomínam prvých 6 kapitol, ktoré zatiaľ e, bolo otvorených a tiež aktuálne témy ako napríklad srbská ekonomika, ďalej zo súladenie so zahraničnou bezpečnostnou politikou a tiež e, v kontexte migračnej krízy potom. E, z dôvodov jasnosti som rozdelil toto uznesenie na časť o politických kodanských kritériách, princípy právneho štátu, ľudské práva a tiež dodržiavanie zásad ochrany menšín. Ďalšia téma sa týka regionálnej spolupráce, dobrých susedských vzťahov ako aj energetiky. Chcel by som zdôrazniť štyri veci, ktoré považujem za najpodstatnejšie na ceste Srbska do Európskej únie. Poprvé, princípy právneho štátu. Chcel by som využiť túto príležitosť aj pripomenúť, že pokrok Srbska podľa kapitol 23-24 o princípu právneho štátu tento pokrok je najpodstatnejší pre ďalší priebeh eh, orkovacieho procesu. Nezávislosť súdnictva musí byť zaistená aj v praxi. Na to, aby bolo súdnictvo kvalitné, efektívne a prístup k spravodlivosti, aby bol zaistený, musí sa ostraniť problém eh, ne, um, rovnomerného rozdelenia záťaže na jednotlivých aktérov súdnictva a taktiež ostraňovanie korupcie organizovaného zločinu, eh, ktoré nadalej sú veľmi rozšírené v krajine a sú prekážkou rozvoja v ekonomickej aj sociálnej oblasti krajiny e, ďalej. Chceme oceniť úsilie hradskej vlády angažovať sa konštruktívne v e, procese rokovaní, avšak e, čoraz teššie využívanie naliehavých postupov schvalovania legislatívy je veľmi veľkým znepokojením. Chceme ďalej vyzvať srbské orgány, aby naďalej pokračovali v procese posilňovania práv občianskej spoločnosti a je nezávislých regulačných orgánov. Ďalej po tretie, ľudské práva. Srbsko má primeraný inštitucionálny rámec na ochranu ľudských práv a základných slobôd a teraz je potrebné ho uplatňovať v praxi. Ďalej súhlasím s Európskou komisiou a radou v tom, že na to, aby sa zaistil neobmedzený prístup k slobode prejavu a k médiám, je potrebné ostraniť nedostatky tejto oblasti a to veľmi naliehavo. Zastrašovanie novinárov, ďalej násilie na novinároch a akékoľvek iné obmedzovanie činnosti mediálnych spoločností e, či tlačovín e, sa musí ostrániť ďalej. E, Dobre susedské vzťahy, belhradská vláda, prijala eh, veľmi významné symbolické kroky, ale tiež pozadné kroky v snahe lepšie eh, prehlbiť spoluprácu v regióne. Vieme všetci, že prístupový proces Srbska do Európskej únie úzko prepojení s normalizáciou vzťahu eh, s Kosovom. Obe strany teraz musia prijať ďalšie kroky, plne implementovať všetky už dosiahnuté dohody, v dobrej viere a v čo najkračom čase. A ešte posledná poznámka. Po všetkých ohľadoch rok 2016 bol veľmi významný pre Srbsko. Po parlamentných voľbách v apríli potom nová vláda potvrdila svoje snahy uberať sa cestou prístupu k Európskej únie. Boli otvorené ďalšie štyri kapitoly a tiež pokračovalo úsilie v smerovaní krajiny do Európskej únie. Považujem za úlohu Európskeho parlamentu pozitívne ovplyvňovať Srbsko v tomto procese na ceste do Európskej únie a preto by som sa chcel poďakovať eh, všetkým eh, kolegom sekretariátu, eh, svojim kolegom aj celej svojej skupine EPP za ich pomoc a podporu. Dúfam, že sa nám bude dobre spolupracovať aj naďalej. Aj s tými spravodajcami sme sa dopracovali k kvalitnému výsledku. A teraz veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Vypočujem si rád vyjadrenia kolegov. Ďakujem. Ďakujeme. David. Lehotena. Predkladanie pozmeňovacích návrhov je 18. januára 12. hodine. Ďalej druhá diskusia prebehne 27. a 28. februára. Hlasovanie potom následne. Zvorazňujem, že je to správa o veľmi významnej krajine v celom regióne Západného Balkánu. Teda otázky, ktoré spomenul David v kontexte článku 23 a 24, princípy právneho štátu, sloboda, demokracia sú rozhodujúce a my tiež ich musíme takto vnímať. Vzhľadom na rôzne autoritatívne ambície, ktoré e, sa prejavujú v čoraz väčšej e, miere a ktoré môžu e, ovplyvniť ekonomický a sociálny vývoj krajiny. Máme mnoho záujemcov o vyjadrenia v diskusii. neskôr pán Kukan. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať správodajcovi za to, že vypracoval objektívnu správu, ktorá sa zameriava na doteraz dosiahnuté výsledky, ale tiež kroky, ktoré ešte je potrebné urobiť. Ešte predtým, než sa vyjadrím konkrétne k Srbsku, by som rád chcel vyzvať všetkých nás, eh, ktorých sa venujeme procesu rozširovania o krajiny Západného Balkánu. Domnievam sa, že tento rok máme reálnu šancu posunúť sa ďalej v procese v viacerých krajinách v tomto regióne. Mali by sme využiť túto príležitosť a prispieť k šíreniu európskeho projektu, ktorý by posilnil Úniu ako takú. Čo sa týka Srbska. Srbsko dokázalo kvalitný pokrok v priebehu roka 2016, otvorilo ďalšie kapitoly a je čoraz viac v súlade s európskym aký. Dúfam, že tento ten bude pokračovať aj v najbližších 12 mesiacoch. Mali by sme podporovať Srbsko v tomto procese, najmä v oblasti reforiem. Dúfam, že tento proces bude naďalej vyhodnocovaný podľa konkrétnych výsledkov a že nebude e, ďalšou obeťou bilaterálnych politických sporov. Šarvátok Srbsko, Srbsko dosiahlo množstvo úspechov v oblasti migrácie okrem iného Srbsko tiež sa ukázalo ako dobrý súsed s konštruktívnym prístupom k bilaterálnym otázkam. V tomto smere preto chceme podporovať Srbsko, aby ďalej eh, pracovalo na kvalitných eh, dobrých vzťahoch so susedskými krajinami a tiež, eh, aby sa snažilo udržať praktické vzťahy s Kosovom a tiež, aby sa dodržiavali dohody, ktoré už boli uzavreté. Srbsko ešte stále má pred sebou veľa práce, najmä v oblasti princípu právneho štátu, boj proti korupcii, zlepšovaniu nezávislosti súdnictva. Toto je jedna z najväčších víziev v tomto eh, rokovacom procese. Boli by sme radi, keby sa dosiahol proces v reforme súdnictva. Európsky parlament už dlho sleduje prípady, ktoré sa týkajú zneužívania funkcie kontexte trestného súdu a už čakáme veľmi dlho na skutočný e, pokrok v riešení týchto e, prípadov na základe platných článkov. Tiež je potrebné zlepšiť napríklad e, aj režim vzťahov Srbska s Eurasijskou úniou. A ďalej chcem vyzvať príslušné orgány v Srbsku, aby začali veľmi seriózny a kritický proces s cieľom zlepšenia slobody médií, slobody prejavu. Toto je totiž veľmi e, veľkým dôvodom na znepokojenie. Predložujem aj pozmeňovacie návrhy v tomto duchu. Chcem sa ešte raz však poďakovať spravodajcovi e, za veľmi konstruktívny prístup. E, ďakujeme pekne, pán Kukán, A teraz pani Fajon ako ďalšia teňová spravodajkynia. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi McAllisterovi, za vyvážený návrh tohto správy, respektíve uznesenia k správe Komisie o Srbsku. Čo sa týka eh, udalostí, ktoré nás trochu znepokojujú, eh, aj keď oceňujeme otvorenie ďalších kapitol v rokovaniach, je mi veľmi ľúto, že tieto kroky trošku zatienili eh, snahy blokovať otvorenie kapitoly 26 zo strany Chorvátska a dúfam, že sa dočkáme e, lepšieho porozumenia medzi týmito krajinami a že e, sa upustí od rôznych e, útokov a obvinení. Najostatnejšie obvinenia na adresu ombudsmana zo strany predsedu vlády, ktorý ho označil za verejného nepriateľa, verejne ho ziskreditoval. To je veľmi znepokojujúci druh správania v akékoľvek demokracii. Chcela by som tiež oceniť ocek 14, ktorý sa vyjadruje eh, k významu funkcie ombudsmana v Srbsku v snahe podporovať demokraciu. Eh, ďalej, aj keď bol dosanutý pokrok eh, v oblasti právneho štátu, ešte stále má Srbsko pred sebou dlhú cestu. To, čo sa stalo v priebehu volebnej moci v Belehrade a to, že sa to ešte stále nedoriešilo, je naozaj nepriateľné. Napriek veľkému tlaku spoločnosti, dokonca aj niektorých medzinárodných predstaviteľov, tento prípad ešte stále je nedoriešený a toto je skutočným lakmusovým testom srbskej spoločnosti sloboda prejavu, sloboda médií, e, to už kolegové spomenuli. Vieme, že e, sa to nedávno zhoršilo v niektorých regiónoch krajiny a potom, čo som sa stretla s zastupcami mimovládok a občianskej spoločnosti, musím vyjadriť veľké znepokojenie nad tým, že sa cítia byť e, utláčaní v Srbsku. Srbsku musí byť vytvorené prostredie, v ktorom budú môcť novinári slobodne pracovať. E, ďalej by som chcela oceniť úsilie Srbska vo veci konštruktívneho angažovania sa v regionálnej spolupráci. E, masívny odliv e, prácu zo Srbska by sa mal zastaviť a mala by sa podporovať regionálna spolupráca, najmä medzi mladými ľuďmi. Už máme konkrétne príklady takéto spolupráce. Aj spolupráca v ďalších oblastiach by sa mala rozšíriť v najbližšom období. Ja sa budem snažiť pomáhať v tomto procese eh, v Európskom parlamente zo všetkých síl. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Tanok. Ďakujem. Pán predsedajúci, aj ja by som sa chcel vyjadriť a podporiť eh, slova blahoželania na adresu kolegu Davida McAllistera. Myslím si, že správa je vyvážená, je rozsiahla a dosť dobre zhrňa aktuálnu situáciu e, v prístupnom procese Srbska do Európskej únie. Naša skupina podporuje prístup Srbska do Európskej únie a tiež rozšírenie o ďalšie zvyšné krajiny Západného Balkánu. Najmä chceme oceniť e, pokrok Srbska vo všetkých rôznych oblastiach, e, okrem iného rozvoja ekonomiky, vzťahy so susednými krajinami, ako napríklad s Čiernou horou. Ja predložím toto smer svoju vlastnú správu onedlho. nedlho. ďalej normalizácia, alebo respektíve snaha o normalizáciu vzťahov s Kosovom, s Albánskom. Znepokojuje ma isté, že nedávne e, zatknutie bývalého významného predstaviteľa Kosova, ktorý bol oslobodený Medzinárodným súdnym tribunálom. Dúfam, že to nebude signálom na zhoršenie situácie v susedských vzťahoch. Celý región um, je poznačený problémami v mediálnej slobode a taktiež um, v otázkach práv menšín a taktiež komunity LGBTI. Srbsko, to treba uznať, uh, bolo vystavené obrovským výzvam v kontexte migračnej krízy v poslednom období, aj keď Veľmi málo z nich, z týchto migrantov, e, sa uchádzalo o azyl v Srbsku. Srbsko bolo v podstate len tranzitnou krajinou, ale predsa len e, bola to veľká záťaž na e, Srbsko. Podobne ako niektoré ďalšie prístupové krajiny, aj Srbsko musí ďalej pokračovať v veľmi rigoróznom postupe mé verejnej správy, boju proti korupcii, organizovanému zločinu a našu skupinu zaujíma najmä otázka toho, že Srbsko sa nezúčastňuje e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a nepodporuje sankcie voči Rusku, e, ba naopak e, družne vystupuje po boku Putina a Ruska. A to dosť nepokojuje Európsku úniu, najmä v kontexte celej geopolitickej situácie v tomto regióne. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Weigl. Ja sa pridržujem všem Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som sa pripojiť k tým kolegom, ktorí chválili prístup pána spravodajcu, pána Mekalistera. Spravodajca nastavil istý tón tejto rozpravy, ktorý je stimulujúci. Verím, že Srbsko potrebuje takéto niečo. Je to veľmi dôležité pre vzťahy potrebujeme tento pozitívny tón e, zachovať. Sú tu isté spodné prúdy, ktoré tu nachádzame, e, najmä implementácia národnej protikorupčnej stratégie. E, potom sú tu nedostatky v oblasti vyšetrovaní alebo justičných postupov a podobne. Takisto e, nechcem spomenúť e, trestné činy, kedy ľudia vo vysokých postoch, pozíciách sú istým spôsobom spájaní a e, s trestnou činnosťou. Takisto je tu otázka vojvodinskej autonómie, médií, občianskej spoločnosti, otázka ombudsmana. Toto sú naozaj témy, ktoré sa stále vracajú. Rád by som povedal niekoľko slov k spoločnej zodpovednosti Srbsku voči iným krajinám v tomto regióne. Je tu atmosféra, ktorá sa vytvorila nedávno, kedy tieto kritické obdobia ktorému, ktorý musíme čeliť v našej histórii, sa ako keby opakujú. Napríklad zase sa rozhoral konflikt medzi Srbskom a Chorvátskom. E, a sa, potom sa zablokovala kapitola. Chorvátsky politici povedali, že nezopakujú nikdy chyby, ktoré urobili slovinskí politici a napriek tomu Chorvátsko sa aj po vstupe do EÚ pokúša urobiť niečo horšie k Bosni a Hercegovine Srbsko má e, ťažko akceptovateľné vzťahy s touto krajinou. Srbský prezident dnes participuje na kontroverznej oslave v meste Bania Luka, kde premiér neprišiel, a to z dobrých dôvodov. Rád, rád by som teda naozaj ocenil, že, z týchto dobrých, že tie dôvody boli dobré a neprišiel tam. Srbsko má konflikt s Macedónskom, premiér Dačič povedal o uznaní Macedónska, že historické meno Macedónska, kým si Macedónsko mieni udržať, tak nikam sa nedostane. Taká, takýto typ retoriky e, rezonuje neveľmi dobre v regióne a tento posledný incident Haradina je zatknutý vo Francúzsku. E, to si treba naozaj premyslieť, takéto veci Treba to zastaviť, takéto záležitosti. A potom k statusu Kosove v UNESCO. Myslím si, že by bolo produktívnejšie, keby Srbsko a Kosovo sa dohodli na spoločnej ochrane úžasných pamiatok, ktoré označujú alebo hovoria aj o srbskej histórie i a sprístupnili by sa všetkým ľuďom na svete namiesto toho, aby sa o týchto pamiatkách viedli všelijaké politikárčenia a politické boje. Záverom, táto správa je pozitívna, môžem ju podporiť a rád by som pochválil úsilia Srbska, ktoré na ceste k EÚ preukázalo. Ďakujeme. Ďakujem. A teraz na 1,5 minútu pán Peterle. Ej, pomimno je, da Srbija... E, ďakujem za slovo. Je veľmi dôležité. Prepačte? Počul som, že Peterle. Nie? Thank you. Sorry. I'm, I'm, I know I will speak as rapporteur for budem hovoriť ako spravodajkyňa za Kosovo neskôr. Teraz tu nahradzam e, tieňového spravodajcu pána Iva Šoltesu za zelených. To som tu teraz v takejto role. Prepačte, pán Peterle, som to ja z, z jednej politickej skupiny. David McAllister, ďakujem vám za veľmi dobrú správu. V siedmých stranách naozaj pokrýva, viem, že ste chceli mať viac priestoru, ale na tých siedmých stranách naozaj pokrýva všetky dôležité témy, ktoré Európska únia, ktorým čelí e, v súvislosti so Srbskom. Najmä tá časť o napredovaní e, za ostatné roky, to je veľmi pozitívne a ja súhlasím so, všetkých, so všetkými štyrmi bodmi, ktoré spomenul pán David McAllister. Chcem spomenúť aj ja pozitívne veci, ktoré sa tu nespomenuli zatiaľ, ale chcem hovoriť aj o nejakých politických témach. Som z Rakúska a preto skutočne oceňujem aj, ako Európanka, nielen ako Rakúšanka, ako Srbsko sa staralo o utečencov, ktoré balkánskou cestou prechádzalo do Rakúska, Maďarska a ďalších krajín. V správe to je aj spomenuté. Srbsko naozaj vybudovalo humanitárne prístrežky, poskytlo humanitárnu pomoc. Naozaj všetky členské štáty by si to mohli vziať za vzor. Oceňujem, že Srbsko sa zúčastňuje v mnohých medzinárodných mierotvorných misiách. Tiež sa pozorovalo zlepšenie v oblasti eh, ombudsmana téme ombudsmana. A čo sa týka medzinárodných vzťahov, myslím si, že by bolo naozaj dôležité, keby Srbsko svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku zosúladilo, tak ako to spomenul pán McAllister, aby ju zosúladilo so politikou Európskej únie. Vrátane politiky EÚ voči Rusku. Viem, že sú tu tieto dvojité posolstvá. Na jednej strane chce Srbsko byť aj z EÚ, na druhej strane aj s Ruskom. Mali by sme žiadať od Srbska jasný postoj. Na srbskej strane aj na kosovskej strane ešte treba urobiť viac, aby všetky tie dohody, ktoré sú pozitívne, treba ich pochváliť, ale aby sa aj v praxi uplatnili. Tí novinári, korupčné prípady. Tam by som len zdôraznila obrovský problém kontroverzia v distrikte Salava, Savala. Dúfajme, že riešenie, ktoré sa príjme, bude priateľné aj pre tamojších občanov. Ešte jednu vec k tomu, čo povedala pani Eichhorst na začiatku a k tomu, že pán Ramuš Haradinaj, bývalý premiér, bol zatknutý. Bolo by záhodno, aby Srbsko nie len um, stiahlo tento zatýkač, ktorý sa datuje do roku 2000, keď ešte fungoval Medzinárodný trestný tribunál uh, súvisiaci s Jugosláviou ICTY. Myslím si, že by mala sa prijať, mal sa prijať zákon o univerzálnej jurisdikcii, ktoré, ktoré by sa, ktorý by sa týkal iba bývalých krajín Jugoslávie. Um, prosecutor of uh, ICTY. Bývalá prokurátorka uh, takisto sa vyjadrila, že toto je spolitizovaný prípad a že Srbsko nemá žiadnu jurisdikciu v Kosove. Ja skutočne dúfam, že sa to vyrieši, pretože to jednoducho, ako tu už odznelo, nepomáha uh, politickému napredovaniu ani dialogu konštruktívnemu prístupu v regionálnej spolupráci a vzájomných vzťahoch. To je naozaj súčasť e, štandardov, ktoré žiadame. Ďakujeme, pán Paradeli. Pýtala. Ďakujeme pekne, hovorí pán Pitel, Peterle. Pán Peterle, je veľmi dôležité, že tento rokovací proces bude pokračovať v Srbsku. Naozaj je pozorovateľný progres a myslím si, že táto správa odráža dobre situáciu, ktorá je v teréne. 15 krát sa v, tráve, v správe spomínajú isté výstrahy, potom sa tu trikrát spomína Vojvodina, ale nemyslím si, že by tam niečo chýbalo tejto správe. Celkovo e, sú to negatívne veci spomenuté, ale celkovo je správa pozitívna. Som rád, aké kroky urobilo Srbsko voči zlepšeniu spolupráce so susediacimi krajinami. Srbsko veľmi dobre vie, kde sú tie horúce zemiaky a kde má priority. Ďakujeme, pán Pikula. Ďakujem pekne. Rád by som zablahoželal pánu McAllisterovi za veľmi dobre spracovanú správu o Srbsku. Odráža to to, čo sa tu dialo, sa v Srbsku dialo veľmi dobre. V tejto správe sú tu isté opakovania z minuloročnej správy a to iba ukazuje, že Srbsko má ešte čo robiť. Tieto povinnosti sú sloboda médií, vlastníctvo médií, transparentnosť tejto veci, boj proti korupcii, posilnenie právneho štátu, uvedomenie si, že nedávno prijatý akčný plán k menšinám naozaj treba v praxi uplatniť, spolupráca s Medzinárodným súdnym, súdnym tribunálom v Hágu by malo zahrnúť aj podporu Bosne, Hercegovine a pokračovanie dialogu s Kosovom. Čo sa týka Kosova, chcem zdôrazniť, že ďalšie aplikácie tzv. regionálnych kompetencií srbských úradov, e, ktoré sa týkajú iných občanov a zatknutie Ramuša a Haradina neprispieva k stabilite regiónu, práve naopak. Je dôležité e, mať konštruktívne príspevky zo strany Srbska voči susediacim krajinám a je treba, aby sa vyriešili niektoré bilaterálne konflikty, napríklad o tých ľuďoch, ktorí sa stratili počas vojny a takisto návrat kultúrneho dedictva, niektorých mm, kultúrnych pamiatok. To sú veci, ktoré sa týkajú minulosti. V tomto by mala Srbsko, malo by Srbsko niečo urobiť, potom by sa s ním spolupracovalo oveľa lepšie. Otvorenie prvých troch e, kapitol vyvolalo istý tlak na Srbsko, aby sa začala skutočná transformácia tejto krajiny. Nemali by sme to vidieť ako blokovanie progresu, príklady, ktoré sme nedávno videli, keď Slovinsko sa snažilo zablokovať prístup Chorvátska, také by sme vidieť tu nemali. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Táto správa, tento návrh správy je vyvážený. Blahoželám spravodajcovi, pánu McAllisterovi. Jeho správa prezentuje veci, ktoré vychádzajú z priorit a e, problematické otázky, ktoré treba rozanalizovať a trošku potlačiť, aby sa riešili. Prvé, korupcia. Srbsko v skutočnosti dosiahlo isté úspechy, ale byť 17. E, zo, medzi 180, 184 krajín. To je celkom nádejné, hoci treba pracovať aj na ďalších veciach. Treba inštitucionalizovať tento boj proti korupcii a mala by byť e, vytvorená agentúra na túto činnosť čo najskôr. Nemali by sme byť meky na Srbsko v oblasti základných slobôd, Pri slobode prejavu a stave médií by sa nič nemalo e, zľahčovať, pretože tieto slobody sú základné a dôležité, významné pre pohyb smerom k EÚ, pohyb Srbska na ceste k EÚ. A spolu s kolegami by som rád vyjadril obavy v oblasti spoločnej oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky flirtovanie s Ruskom vysiela veľmi nejednotný otázny signál a Srbsko by sa malo postaviť na jasnú, e, na jasnú metu, na jasné stanovisko zaujať. Oceňujem dialog, ktorý máme so Srbskom a participáciu EÚ v ňom. Ďakujem. Ďalšou rečníčkou je pani Šujca. Chcela by som pochváliť pána Davida McAllistera za dobre eh, odvedenú prácu, za stimulujúci tón. Je jasné, že Srbsko eh, napredovalo, otvorilo dve kapitoly. Vypočuli sme si, že tieto dve kapitoly treba vnímať ako transformačné na ceste srbskej politiky smerom k EÚ. Tieto štyri kapitoly demokracia, ľudské práva, regionálna spolupráca. Každá z nich je sa mm, pozorovalo napredovanie, ale aj niektoré slabé stránky. Pri rokovaniach bude situácia naozaj závisieť od progresu, od napredovania pokroku a pri normalizácii vzťahov s Kosovom, tam by sme očakávali lepšie výsledky, výsledky zo strany Srbska. Srbsko musí uh, dostať všetkým dohodám a sľubom a podporiť prácu nezávislých orgánov zároveň musí zharmonizovať zahraničnú politiku so zahraničnou politikou EÚ. Dnes máme 9. januára a Srbská republika oslavuje sviatok, ktorý Ústavný súd Bosnie a Hercegoviny zakázal a napriek tomu e, navštívil prezident túto oslavu, čo ukazuje, že každá proeurópska aktivita je ako keby vyvážená zo strany Srbska proruskou aktivitou. Lenže Srbsko by sa nemalo, nemalo by hazardovať s takýmto ohrozením svojej cesty smerom GU. E to treba povedať úplne jasne. Treba odsúdiť názory pána Tadžika a dúfam, že to bude možné a že sa napriek tomu dosiahne progres v otvorených otázkach. Otvorená otázka je aj vzťah ku Chorvátsku. Mali by sme mať na mysli, e, že bilaterálne vzťahy sú zaťažené e, vecami z minulosti a mali by sme vyriešiť tieto otvorené bilaterálne veci čím skôr. Ďakujeme vám. E, Blaželám spravodajcovi za vynikajúcu prácu, tak ako vždy hovorí pán Deli, všetky oblasti, ktoré spomína, tam patria, text je vyvážený. Je to naozaj dobrý základ pre budúcu prácu v snemovne. Chcel by som pochváliť fakt, že sa spomínajú národné menšiny v návrhu správy. Podľa mňa je toto naozaj dobrý začiatok a dôležitý signál pre všetkých kolegov, ktoré, ktorí sa zaujímajú, zaujímajú o túto tému. Okrem e, témy menšín by som chcel pochváliť aj to, že sa Srbská vláda prihlásila k hospodárskym reformám a už sa preukazujú aj výsledky, ale vo všeobecnom makroekonomickom výsledku by som rád videl väčšie zameranie na malé a stredné podniky a podnikateľov. Tento prvok, keby tam bol zvýraznený. Inak sa teším na spoluprácu s pánom McAllisterom. A všeobecná poznámka na záver. Pán Brok povedal, že Srbsko je kľúčovou krajinou na Západnom Balkáne. Myslím si, že Srbsko z časti si uvedomuje toto, to, to, že je to závažné, e, toto, táto, túto svoju úlohu berie vážne a slovenské predsedníctvo naozaj urobilo maximum, aby e, tempo približovania sa bolo pozitívne. Dúfajme, že malcké predsedníctvo udrží toto tempo a Európsky parlament by mal trvať na tom, aby rozširovanie EÚ bolo vysoko na programe priorit malckého predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem. Pani Peter. Petir. Pani Petir, ďakujem pekne, pán, pán predseda. Pán Mekalister veľmi dobre pozná situáciu v Srbsku a venoval úsilia tomu, aby Srbsko napredovalo na ceste k EÚ. Preto ho tu dnes prosím, aby mi pomohol pri vyriešení otázky. Srbské právo, ktoré sa týka právomocí štátu, štátnych orgánov pri e, trestných činoch v oblasti pracovnoprávnych. Ja som k tejto téme hovorila pri niekoľkých príležitosti. Hakský tribunál sa tým tiež zaoberal. Týka sa to chorvátskych veteránov. Je to hrozba nielen pre nich, ale aj pre iné krajiny, ktoré nie sú zatiaľ v EU, ako Kosovo. Pretože práve na základe tohto srbského zákona bol pán Haradinaj vo Francúzsku zatknutý. Čiže články 2 a 3 tohto zákona by sa mali jednoducho anulovať. Mám obavy, veľké obavy, pretože napredovanie v oblasti rešpektovania práv menšin je nedostatočné, najmä vo vzdelávaní. A tu sa eh, hovorí o chorvátskej národnostnej menšine v Srbsku. Je mi ľúto, že generálny prokurátor Hakského eh, súdu a predseda ICTY povedal, že Srbsko nespolupracuje s tribunálom a to prispieva k radikalizácii politickej scény v Srbsku. Rada by som prijala, že vplyv, ktorý má Rusko v Srbsku, je naozaj silný. Prítomnosť Ruska cítiť silno a Srbsko by sa malo dištancovať od Ruska, inak sa jednoducho nebude schopné stať členským štátom EÚ a takisto vyriešiť svoje pohraničné konflikty. Ďakujem, pán Bogovič. Ďakujem za slovo. Som poslancom a som aj v delegácii v Srbsku. Minulý rok som bol niekoľkokrát v rámci tejto delegácie v Srbsku, takže tieto veci poznám. Viem, že spravodajca naozaj vložil veľa úsilia do tejto správy a pochválil, čo sa pochváliť má, skritizoval, čo bolo treba skritizovať. Takže máme tu vyvážený text a týka sa všetkých oblastí, ktoré majú významnosť a dôležitosť. Chcel by som zdôrazniť k tejto správe, že som monitoroval hospodárskú situáciu v Srbsku. Tá sa zlepšila od minulého roka, ale zároveň verím, že potrebujeme byť realistickí e, pri demografii v Srbsku. Údaje z roku 2015 hovoria, že 65 tisíc úmrtí voči 50 tisícom narodení smeruje k tomu, že e, Srbsko e, zažíva odlev mozgov, to súvisí s fiškálnou stabilitou krajiny a podobne. Európska únia musí pomôcť Srbsku viac ako doteraz, aby sa týmto trendom zabránilo, aby bolo možné pokojne a mierovo rozvíjať Srbsko. Treba venovať pravidlo aj úlohe, ktoré, ktorú zohráva Srbsko v tomto regióne, a to je stabilizačný faktor. Rusko sa tu spomínalo niekoľkokrát, má vplyv v tejto oblasti. Európska únia musí mať jasnú myšlienku, ako posilniť našu úlohu a proces vstupovania Srbska by mal pre srbských občanov byť čo najzaujímavejší, najatraktívnejší. Niektoré členské štáty sa rozhodli že vystúpia z EÚ. Práve preto nadšenie e, Srbska pre vstup do EÚ sa tiež znižuje. Veľmi pekne ďakujem. Koniec zoznamu rečníkov. Teraz dostane slovo pani Kalabera z DIGI, e, generálneho riaditeľstva pre rozširovanie. Ďakujem pekne, pán McAllister, poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Chcem zablahoželať k návrhu e, správy. Európska komisia víta návrh tohto textu. Pokladáme ho za dobre vybalancovaný, vyvážený. Pán spravodajca, vítame dobre, dobre napredovanie Srbska pri dosahovaní strategických cieľov členstva v EÚ, štrukturálne reformy hospodárske Eh, hospodárska výkonnosť, regionálna spolupráca, vzťahy s Kosovom a dobré vzťahy so susediacimi krajinami. Naozaj oceňujeme úsilia, aký, ako, aké Srbsko vložilo do migračnej krízy a budeme naďalej finančne podporovať Srbsko na základe identifikovaných potrieb. Čo sa týka prístupového konania sme na dobrej ceste, rokujeme o šiestich otvorených kapitolách a jedna sa už predbežne uzavrela. Čo teraz potrebujeme je nový záväzok zo strany Srbska, aby sa rozhodne a rezolutne e, zasadilo v oblastiach, ktoré sú piliermi, napríklad justícia, boj proti korupcii, sloboda vyjadrovania, ľudské práva a ochrana tých najzraniteľnejších skupín, reforma verejnej správy, boj proti diskriminácii a pokračovanie v hospodárskom rozvoji. Rovnako dôležité je napredovanie normalizovania vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Srbsko očakáva, že zharmonizuje sa z EU aký, najmä s balíkom azylových zákonov a politických priorit. Dúfame, že toto stabilné napredovanie v týchto oblastiach umožní členským štátom súhlasiť s tým, že sa otvoria ďalšie kapitoly v rokovaniach počas roku 2017. Európska komisia pripravila už pôdu, aby to bolo možné a dúfame, že budeme schopní podporovať Srbskou finančnou pomocou aj technickou odbornou erudíciou na jeho ceste. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. Na záver dám slovo spravodajcovi pánovi Mekalisterovi. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich herzlich... Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, ďakujem za vaše vystúpenia a pripomienky. A nie len tieňovým spravodajcom, ale všetkým, ktorí vystúpili. A som veľmi rád, že tá rozprava bola taká zaujímavá a bohatá. počkáme do 18. januára, tam máme deadline o 12. na pozmeňovacie návrhy. Ja dúfam, že dovtedy sa nám podarí ešte naďalej tak bohato diskutovať a že všetko prebehne tak, ako je to naplánované a že sa to dostane na plénum. Dnes sme preukázali, že sa zhodneme na tom, že Srbsko ide dobrou cestou, že sa približuje k EÚ. Samozrejme, ešte tam ostáva veľa práce, ale každom prípade smerujú správnym, dobrým smerom. E, v Srbsku je veľa proeurópskych síl a myslím si, že táto krajina si zaslúži našu podpor, podporu. Je to krajina, ktorá má skutočne e európske tradície a smerovanie. Ďakujem, len by som pripomenul, ten deadline je 18. január o 12. na pozmeňovacie návrhy. Uzatváram tento bod programu a ideme na prvú výmenu názorov o, o správe komisie o Kosove za rok 2016 pani Lunaček. 19. novembra sme už mali prvú výmenu. E, minulý rok sa schválila správa e, mm, o dohode a stabilizácii a v maji sa navrhlo uvoľnenie vízových povinností a doteraz ale je potrebné splniť niektoré kritéria. A hneď dám slovo pani Ulrike Lunáček, aby e, sa vyjadrila k pozmeňovacím návrhom a k kompromisom. Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať po anglicky, hovorí pani Lunáček. A ja by som rada na úvod spomenula pozitívne aspekty minulého roka v Kosove. Poprvé, je to nová stabilizačná dohoda o pridružení s Kosovom EÚ, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2016 a je to prvá dohoda medzi EÚ a touto mladou európskou krajinou. Ja som navštívila aj Prištinu, bola som tam aj s komisárom Hanom a tam sme hovorili o rozšírení. A teraz je dôležité, zrealizovať to, čo je v tej dohode SAA uvedené a je dôležité, aby kosovské orgány preukázali nielen vôľu, ale aj snahu túto dohodu o stabilizáciu a pridruženie zrealizovať, pretože to bude dobré aj pre kosovských občanov, Malo by to zlepšiť ich ekonomickú situáciu, poskytnúť viacej pracovných miest a to je všetko preto pozitívne, aby sa občania viacej smelili so svojou krajinou, aby tam ostali, aby pomohli budovať tento nový mladý európsky štát. Tiež sa podpísala dohoda o účasti Kosova v európskych programoch a rovnako dohoda o tom, že Kosovo má mať svoju vlastnú telefónnu predvoľbu medzinárodnú. Sice to chvíľočku potrvá, kým sa to uvedie do praxe, ale v konečnom dôsledku bude možné zavolať Kosovčanom a e, zavolať cez ich priamu predvoľbu telefonickú a nie prostredníctvom slovinskej či inej. Uvidíme, ako to bude vyzerať s realizáciou tých eh, hlavných cieľov a noriem pre vizovú, vizové oslobodenie. Kosovo je jedna z mála krajín západného Balkánu, kde ešte ľudia nemôžu ani na tri mesiace prísť do EÚ, čo je pre týchto občanov veľký problém a preto som veľmi rada, že komisia tomu dala zelenú, ale teraz je eh, lopta na strane Kosova. Je tu viacero cieľov, ktoré musia splniť potreba ratifikácie demarkačnej línie s Čiernou horou. Viem, že je to kontroverzná otázka, ale obom parlamentom som povedala, že musíte to urobiť teraz. Musíte to ratifikovať, pretože v EÚ máme toľko iných problémov, ktoré treba riešiť ako Kosovo. Chce využiť to, že komisia je priaznivo naklonená, tak by mali rázne pokračovať aj oni. Tiež je potrebné splniť cieľ boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Tieto ciele sa môžu čoskoro splniť a tým pádom by Kosovčania mohli cestovať do EÚ bez víz, ale jasne zdôrazňujem, že to sú tie podmienky, ktoré treba splniť Zároveň ľutujem, že došlo k polarizácii spoločnosti a ja dúfam, že v roku 2017 sa situácia zlepší. Zaznamenali sme pozitívnu situáciu, dohoda medzi Srbskom a Kosovom. Je to dohoda, ktorá je na papieri, ale musí sa realizovať v praxi. Už sme to hovorili o tom v tej predchádzajúcej rozprave. A tu by som poďakovala aj pani Mogheriniovej a jej spolupracovníkom, ako aj všetkým delegáciám a veľvyslanectvám, ktoré to podporili. Ale znovu tá dohoda sa musí realizovať vládou a príslušnými kompetentnými orgánmi. Ďalší aspekt ľudské práva, práva žien, boj proti domácemu násiliu, to je stále ešte veľmi veľký problém v Kosove a netýka sa to len Kosova, ale aj ďalších krajín e, na západnom Balkáne. Rovnako ako pozícia komunity LGBT a tak ďalej, tam sa to zlepšuje, je tam legislatíva, bola tam aj druhý pochod Pride, ale ešte stále ostáva veľa vecí, otázka právneho štátu, korupcia, energetická stratégia. Kosovo potrebuje takú energetickú stratégiu, ktorá by im pomohla sa zbaviť závislosti na fosílnych palivách, hlavne uhlia. Využíva sa hlavne hnedé uhlie, ktoré potom spôsobuje isté zdravotné problémy, takže treba prehodnotiť energetickú stratégiu a viacej diverzifikovať a vyzývam 5 členských štátov EÚ, aby e, e, tí, ktorých ešte neuznali Kosovo ako štát, aby to urobili a pritom niektoré z týchto krajín veľmi úzko spolupracujú a treba im v tejto spolupráci výjsť, ale na medzinárodnej scéne ako také Kosovo neuznali. Takže keby to urobili aj tieto týchto 5 štátov, tak by to určite pomohlo zapojeniu kosovčanov do EÚ. 113 zo 193 členských štátov OSN Kosovo uznalo. Ďakujem všetkým kolegom sekretariatu, ktorí spolupracovali a, a teším sa na vaše pripomienky. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Adaktuson. Poďakoval by som pani Lunáček za veľmi profesionálne urobenú prácu a za veľmi vyváženú správu. Táto správa obsahuje všetky hlavné otázky, pokiaľ ide o európsku integráciu Kosova, nebudem to všetko opakovať, všetko je to v správe, ale namiesto toho by som sa zameral na to, čo EPP považuje za problematické. Návrh e, stručne hovorí o finančnej situácii v Kosove. A hoci zdieľam radosť spravodajky zo zvyšujúcich e, sa daňových príjmov, je myslím potrebné predsa len spomenúť, že základ hospodárstva krajiny nie je schopnosť e, dane vymáhať, ale skôr inovácia a podnikateľstvo a v odstavci boja proti terorizmu vidím, že spravodajkyňa používa termín násilný extrémizmus, hoci z obsahu odstavca vyplýva, že ten o problém, o ktorom hovoríme, je extrémny islamizmus a my k tomu predložíme ako EPP pozmeňovací návrh nie len preto, že je to symbolický ťah, ale aj preto, a keď správne pochopíme problémy, tak, tak zvýšime pravdepodobnosť ich vyriešiť. V téme Dialóg EU-Kosovo tam je podstatné aj to, ako zamedziť tokom financií do rúk extrémnych islamistov z takých krajín, ako je Saudská Arábia alebo Katar. A záverom, by som okomentoval um, tie neveľmi normálne vzťahy medzi Kosovom a Srbskom, zatknutie bývalého premiéra Haradinaja prináša samozrejme isté otázniky, pretože ide proti tým dvom oslobodeniam na národnej úrovni eh, v, v tom súdnom tribunále pre bývalú Juhosláviu. Okrem týchto dopadov a zatknutie pána Haradinaja. Myslím si, že na tom môže najviac stratiť Srbsko, pretože mnohí z nás vidíme, že k tomu e, nedochádza inde, ale neistota v metrojici alebo spôsob, akým sa aplikuje justícia, hrozby, jednostranného zakladania srbských e, obcí. To je len niekoľko príkladov. Na druhej strane zabranenie tomu, aby srbský prezident e, slávil e, ortodoxnú omšu na severe Kosova, ani to nie je veľmi priateľné. Takže EPP pri, predložia aj v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy a tie rozhovory, ktoré nás čakajú, samozrejme sme veľmi optimistickí a dúfame, že budú rovnako konštruktívne ako tie v minulom roku. Ďakujem, pán Panceri. V mene nášho spravodajcu, pána Panceriho, by som rád poďakoval pani spravodajkyni Lunáček za vynikajúcu prácu. Predložený návrh správy berie do úvahy hlavné politické obavy v súvislosti s Kosovom. Pokiaľ ide o stabilizačnú a asociačnú dohodu, mm, kde v 2016 Kosovo urobilo významné kroky pre asociáciu k EÚ. 11. novembra 2016 v otázke reforiem sa tiež zaznamenal veľký pokrok. SND tieto otázky zdieľa ale neustála polarizácia spoločnosti a potreba dosiahnuť potrebné a udržateľné ciele na ceste k EÚ a uvoľnenie vízovej povinnosti. To sú tiež dôležité kroky pre európsku integráciu, ale tu nás znepokojuje situácia, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o delimitačnej e, liny e, z Kosova, s Čiernou horou. Preto e, e, je potrebné urobiť maximálne úsilie. Zároveň v tejto krajine je potrebné účinne bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. Pokiaľ ide o, o vyjadrenie ústavného súdu v Kosove, tam treba tiež dosiahnuť pokrok. Naša politická skupina podporuje všeobecný prístup e, správy a náš e, tieňový spravodajca Panceri predloží niekoľko pozmeňovacích návrhov, hlavne v otázke boja proti korupcii, organizovanému zločinu a potreby účinnejšej e, koordinácie medzi kompetentnými. Po druhé, potreba účinných programov a zabranenia financovania radikalizačných hnutí, podpora tolerancia dialogu. Tretie, potrebné sociálne ekonomické reformy, väčšia politická pozornosť mm, vlády k týmto aspektom. Štvrté, nezamestnanosť hlavne mladých, vyhodnotenie víziev a sústredenie sa na vylepšenie ekonomickej situácie, na zlepšenie vzdelávania pedagógov. A piaty, posledný bod, potreba zlepšiť eh, podmienky na pracovnom trhu a aplikovať pravidlá, zlepšovanie fungovania inšpektorátov práce zabrániť eh, diskriminácii pri nábore pracovníkov a tak ďalej. chcel by som poďakovať pani Lunáček v mene nášho tieňového pána Panceriho a určite sa v budúcich týždňoch nám podarí dosiahnuť e, priateľné kompromisy. Ďakujem teraz pán McAllister. Ďakujem, pán predseda. Poďakoval by som pani Lunáček za túto veľmi vyváženú a podrobnú správu, ktorá analizuje situáciu v Kosove. Bol by som rád, aby nie len Srbsko, ale aj Kosovo pokračovali v tom integračnom procese. Obe tieto strany sa musia snažiť o realizáciu dohody o dialogu a k podpisu napomohla EÚ a musíme vyslať jasný signál, že je potrebné realizovať tie dohody, ktoré sa podpísali a tá realizácia sa musí robiť v dobrej viere a musí to byť dostatočne skoro, alebo musí to postupovať podľa stanoveného časového harmonogramu a sú tu oblasti, kde je ešte potrebné dosiahnuť zlepšenie hlavne života obyvateľov a musia sa normalizovať vzťahy Je potrebné vyhodnotiť to, ako obe strany plnia svoje záväzky a ciele. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne aj ja za kvalitnú správu, ktorá objektívne popisuje situáciu v Kosove, to, čo sa podarilo, aj to, čo sa premeškalo ako príležitosť, že najpodstatnejšie je eh, implementácia eh, SA, taktiež eh, reformná agenda a jej plnenie v praxi. Čo sa týka liberalizácie víz, zatiaľ sa to ešte nepodarilo v plnej miere úplne splniť v praxi. A to kvôli tomu, že ešte neboli splnené všetky kritériá. Okrem iného to súvisí s hranicou s Čiernou horou. Vieme, aké sú tam podmienky, dúfame a veríme, že sa čoskoro všetky tieto kritéria podarí splniť a že Európsky parlament bude môcť ratifikovať aj toto rozhodnutie a umožní voľný pohyb aj obyvateľom Kosova. Ja ako predseda parlamentnej delegácie pre spoluprácu s Kosovom musím povedať, že naša delegácia spolupracovala veľmi dobre, všetci poslanci sa aktívne podelili na práci na dvoch stretnutiach, keď sme schválili odporúčania a tiež zoznam pravidel a tiež sme ocenili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu so Srbskom. a Tiež eh, medzinárodný kód pre volania, eh, ktorý bol pridelený Kosovu, aj toto oceňujeme. Ešte stále je však potrebné vynakladať ďalšie úsilie v boji proti korupcii, ako aj podporovať eh, slobodu médií. Toto sú na tele prekážky európskej integrácie Kosova. Dohoda o spolupráci a pridružení bude predpokladom pre e, ďalší pozitívny vývoj a najmladšia krajina e, v Európe tým získa aj e, celú a plnú pozornosť Európskej únie. Ďakujeme pekne. Pán Korvin Mike. Um, um, uh, uh, Ďakujem pekne, pani Lunaček spomínala e, isté formality v súvislosti s Kosovom, ale myslím si, že skutočná situácia v Kosove je mnoho zložitejšia, než ako sa to popisuje v jej správe. Pozrime sa teda na tieto formality. Je tu e, dobre známa analogia medzi Kosovom a Krymom. Nezávislosť Kosova mala údajne e, za následok nezávislosť Krymu, ale rozdiel je v tom, že Krym môže byť nezávislým štátom, ale Kosovo nie je Skutočným štátom je to umelý štát, ktorý podporujú Američania, aj medzinárodné spoločenstvo. Isté, že Krym ehm, mal nárok stať súčasťou Ruskej federácie, Kosovo sa môže stať súčasťou Európskej únie, ale skutočná situácia v Kosove je naozaj veľmi nebezpečná. Sa nie som istý, či naozaj chceme, aby Kosovo bolo súčasťou Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Barteli. Pardon, pán Peterle. Ďakujem, e, pán predsedajúci. Ulrike Lunaček je veľmi e, spolahlivou spravodajkyňou. Ja jej chcem poďakovať aj za túto jej správu. Som rád, že aj v prípade Kosova môžeme hovoriť o pokroku. Aj tu sú štatistiky pozitívne. 10 krát e, vítame pokrok, 4 krát sme znepokojení a 4 krát Eh, Vidíme na ďalšie kroky. Chcel by som upozorniť eh, na význam internej polarizácie eh, v Kosove. Je to otázka politickej kultúry, okrem iného ide o príjmanie európskeho presvedčenia o zmierení. To sa týka nielen Kosova, ale aj Srbska. A v takejto polarizovanej situácii je veľmi ťažké držať sa európskych štandardov. Dúfam, že Kosovo bude v tomto smere progresívne. Thank you very much. Pani Fajon, ďakujem. Pán predsedajúci, aj ja sa chcem poďakovať svojej kolegyni, spravodajkyni pani Lunaček. Vždy je mi potešením s ňou spolupracovať. Naozaj si veľmi cením jej snahu pomôcť Kosovu na jeho ceste do Európskej únie. Chcela by som tiež oceniť všetky tie pozitívne kroky, ktoré Kosovo prijalo, tak ako tu už zazneli, ale Zdôraznila by som len jednu otázku, a síce bezvizový režim s Kosovom. Súhlasím so spravodajkyňou v tom, že je to veľký problém pre občanov a je mi ľúto, že sa nám nepodarilo dosiahnuť pokrok v presadení tohto bezvizového režimu pre občanov Kosova v posledných mesiacoch. Teraz je na rade Kosovo samotné. Celkom iste ja ako spoluspravodajkňa pre tento bezvizový režim s Kosovom môžem povedať, že sme vynaložili obrovské úsilie snahe pomôcť kosovským orgánom v posledných týždňoch a mesiacoch v snahe splniť tie dve zvyšné kritéria, jednak ratifikácia hraničnej dohody s Čiernou horou a tiež zlepšenie výsledkov v boji proti korupcii. Plne si uvedomujeme citlivosť tejto otázky, najmä v súvislosti s eh, dohodou o hraniciach s Čiernou horou, ale chcela by som aj na tomto mieste vyzvať kosovské orgány, aby urychlili tento proces, pretože v Európskom parlamente je priestor posunúť sa vpred. Dúfam, že tento priestor využijeme. Je to totiž najpodstatnejšie pre mladú generáciu, aby mali možnosť bezvedového kontaktu s Európskou úniou a lepšie výhľadky do budúcna. Pán Kukan, ďakujem pekne a ja sa chcem mm, pridať k pozitívnemu hodnoteniu tejto správy pani spravodajkyne Lunaček. Myslím si, že správa je sformulovaná veľmi dobre. Oceňujem e, jej prínos. Mm, tak ako aj rečníci predo mnou, dúfam, že rok 2017 bude rokom, v ktorom Kosovo bude naďalej pokračovať e, na svojej ceste k integrácii do Európskej únie. Výsledky, ktoré Kosovo už dosiahlo, sa tu spomenuli. Chcel by som oceniť najmä úspech eh, dohody o pridruženie spolupráci a v presadzovaní eh, v praxi čo sa týka činnosti parlamentu, je um, predpokladom pre ďalší pokrok, aby sa opäť nasolil riadny režim zasadania parlamentu v Kosove ťaž. E, tiež je potrebné vyriešiť otázku hranice s Čiernou horou, aby e, sa mohla doriešiť otázka uvoľnenia bytovej povinnosti. Tiež je potrebné vydoložiť úsilie v boji proti korupcii, organizovanému zločinu a tiež e, v snahe dosiahnuť konkrétne výsledky v boji proti korupcii. To si bude vyžadovať obrovskú politickú vôľu a dúfam, že politici v Kosove dokážu prejaviť dostatočný leadership. Chcem vyzvať srbské orgány, ako aj kosovské orgány, aby pokračovali v dialógu medzi Belhradom a Prištinou v snahe implementovať dohody, ktoré už boli dosiahnuté a uzavreté. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, v mene komisie. Thank you very much. Uh, dear Mrs. Lunaček, again, dear... Ďakujeme pani Lunaček a ostatným poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu k návrhu správy ku Kosovu. Európska komisia toto posúdenie odobruje. Rovnako máme obavy z politickej situácie v Prištine. je pre nás výzvou, čo sa stane v roku 2017, keď očakávame, že sa príjmu dôležité rozhodnutia, dohoda napríklad s Čiernou horou alebo asociačná dohoda, takisto menšiny. Sú tu štyri politické strany, ktoré sa zapájajú do konštruktívneho dialógu, takisto parlament je za reformy a toto všetko pomáha Kosovu približiť sa k Európskej únii a mať osoch z tejto príležitosti, ktorá sa otvorila tým, že sa podpísala stabilizačná a asociačná dohoda. Teraz tu máme naozaj rámec, vhodný rámec pre prehlbovanie hospodárskych vzťahov, pre rozširovanie politického dialogu, tak aby bol z toho všetkého maximálny osoch. Európska téma rezonuje v kosovskej vláde a všetci hlásajú, že sa budú snažiť vyťažiť maximum zo stabilizačnej asociačnej dohody. Kosovo naozaj robí kroky a aktivity, aby túto agendu, e, reformnú agendu smerom k EÚ podporilo. Čo sa týka realizácie v praxi, pre Kosovo je teraz dôležité ratifikovať dohodu s Čiernou horou a pokračovať v dobrej práci v boji proti organizovanému zločinu a e, trestnej činnosti. To si všetci prajeme v mene ľudu Kosova, pre ľud Kosova. Takisto chcem spomenúť eh, rámcovú dohodu, ktoré umožní Kosovu zapojiť sa do niektorých programov v EÚ, aby sa tak už začali približovať komunity v EÚ a v Kosove. Pomôžeme Kosovu s financovaním a zabezpečíme, aby toto financovanie zasiahlo čo najširší najširšie spektrum e, v teréne a treba pomôcť e, Kosovu, aby naozaj bolo rezolutné a odhodlané dotiahnuť do konca Európsku agendu v roku 2017. Ak dovolíte, udelím slovo pani Šujici, pretože som na ňu zabudol. E, hvala vam lijepo. <clears throat> Budući da sam i podpredsjednica zajedničkog odbora za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, E, onda me ova tema jako interesira i u svakom slučaju nemam... Keďže som aj podpredsedničkou Spoločného výboru pre vzťahy s Kosovou a Bosnou a Hercegovinou, E, chcela by som sa vyjadriť, nemám však nič špeciálne, čo dodať, chcem len sa zhodnúť s vami, čo sa týka socia- so- situácie v Kosove a chcem poďakovať pani Lunáček za profesionálnu správu vynikajúcej kvality, za to, že je taká oddaná veci Kosova. E, sú tu pozitívne výsledky, napríklad podpísanie SAA a takisto reformnej agendy, odobrenie agendy. Takisto dostalo Kosovo medzinárodný telekomunikačný kód, ale vízový režim nebol úspešný. Sú tu dve podmienky, ktoré treba splniť. Viem, že je veľmi ťažké ratifikovať dohodu o vyznačení hraníc medzi Kosovom a Čiernou horou, ale je to jedna z podmienok. Som rada, že apelujete na členské štáty, aby uznali nezávislosť Kosova. E, Rada Európy apeluje a pozýva Kosovo, aby bolo pozorovateľom, členom pozorovateľom na parlamentnom zhromaždení Rady Európy. A to je ďalšie uznanie, takéto pozvanie pre Kosovo, aby sa začalo zapájať. E, tiež sa snažíme o to, aby to, čo Kosovo už podpísalo na papieri, sa stalo aj v praxi realitou a pokračujeme v ceste k EÚ. Pani Lunaček, ja by som tiež chcela poďakovať všetkým kolegom aj z delegácií, aj z iných, iných, iným kolegyňam a kolegom, ktorí nás podporovali v tejto práci aj v komisii, v ESVČ a v rade. Všetkým tým, ktorí chcú, aby sa Kosovo stalo väčšou súčasťou spoločnej Európy, než tomu doteraz. Teším sa na vaše doplňujúce a pozmenujúce návrhy. Rada by som povedala možno trošku ľahkým tónom, humorným. Neposílajte mi toho veľa, potom je to ľahšie spracovať. Ale samozrejme tie dôležité pošlite bez e, žartovania teraz. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy. Sú tu určite veci, ktoré sa dajú zlepšiť, alebo možno niečo chýba. Malo by to byť tohto súčasťou, takže sa teším, že mi to pošlete a potom si to prediskutujeme počas stretnutí. Dúfam, že spolu vypracujeme dobrú správu a že sa uvidíme aj v že uvidia aj v Kosove, že je táto správa podporujúca, ale aj trošku kritická v priateľstve Človek musí byť aj kritikom, inak priateľstvo nefunguje. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Pripomínam, že deadline na pozmeňovacie návrhy je rovnaký ako v predchádzajúcej správe. A síce 18. január o 12. A teraz ideme na posledný bod programu dnešnej schôdze. A to je diskusia o stanoviskách AFETu o absolutóriu za rok 2015 pre Európsku komisiu a SVČ. Navrhujem, aby sme tieto dva body prebrali spolu, 8 a 9. A na úvod, ak dovolíte, by som povedal, že pokiaľ ide o absolutórium v AFETE, tak máme vždy citlivú úlohu, aby sme pozorne zanalizovalo, akým, zanalizovali, akým spôsobom sa miňajú peniaze e, v EÚ a nezabúdajúc na špecifické akcie vonkajších aktivít a preto som rád, že naši spravodajcovia vždy postupujú veľmi vyrovnane. V prípade budovy ESVČ absolutórium e, prinieslo v tlači obrovské odozvy. Sú tam určité problémy a treba ich vyriešiť, ale všetko treba umiestniť do istého kontextu a nesmieme zabúdať že delegácie EÚ pôsobia už v 139 krajinách a spravodajca tiež pripomína, aké sú kompetencie vysokej predstaviteľky a pripomenul tiež, aké sú naše rozpočtové záväzky e, v prípade ESVČ a v prípade náboru istého diplomatického personálu týchto služieb. My budeme aj naďalej pozorne sledovať plnenie týchto záväzkov a dám slovo pánovi Mlicovi, ktorý bude hovoriť v mene spravodajcu. Thank you very much. I'm, uh... Ďakujem veľmi pekne. Naozaj v mene pána sa by som sa vyjadril. Eh, hlavné body stanoviska týkajúceho sa absolutória komisie a agentúr za finančný rok 2015. Stanovisko zdôrazňuje, že chybovosť v okruhu 4 v tomto finančnom roku Európsky e, dvor auditorov odhaduje na vyššiu ako v roku 2014. Je to 2,8 chybovosti. Po druhé, ešte stále je to pod hranicou chybovosti, ktorá bola identifikovaná v iných okruhoch, napriek faktu, že externé aktivity únie sa často konajú v nestabilných regiónoch a politicky zložitom prostredí. Európsky dvor auditorov vo svojej výročnej správe víta fakt, že komisia aplikovala 5 zo 7 odporúčaní, ktoré dvor auditorov v roku 2012 a 2013 vo svojich správach priniesol. Takisto apelujeme na komisiu, aby implementáciu dvoch zostávajúcich odporúčaní tiež uviedol do praxi. Ďalej dva pozmenujúce návrhy, ktoré doplňajú tento text. Týka sa CSPD misií, týkajú sa CSPD misií a takisto tieňový spravodajca pán Preda z EPP predložil pozmenujúci návrh časti 3 odseku 6a a 6b, e, ktorý pozitívne e, prispieva a doplňa k tomuto stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán McAllister v mene pána Predu. Yes, chair, uh, very... Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Preda tu dnes nemôže byť, preto prečítam nasledujúci text. Predovšetkým by som sa chcel ospravedlniť, že nebudem prítomný na diskusii k absolutóriu za rok 2015. Chcem poďakovať spravodajcovi za text, ktorý ponúkol a ktorý predkladám ako tieňový správodajca EPP, mohol som iba prijať e, obmedzený počet pozmeňujúcich návrhov. Čo sa týka Európskej komisie a absolutória za roku 2015, je dôležité spomenúť, že Európsky dvor auditorov spomína asistenciu, ktorá má posilniť administratívnu kapacitu na Západnom Balkáne. Práve preto 18. pozmeňujúci návrh víta odporúčania súdu e, dvora auditorov v tejto veci najmä čo sa týka posilnenia flexibility a asistencie pre krajiny základného západného Balkánu. V 20. sa víta špeciálna pomoc Moldavsku a Ukrajine a apeluje sa na Európsku komisiu, aby plne využila podmienky, ktoré sú dané týmto krajinám a zabezpečila náležité monitorovanie implementácie. Myslím si, že tieto dva pozmeňujúce návrhy 18 eh, a 20 prispejú k tomu, aby európsky rozpočet prispel k dobrej veci k najbližším, v krajinách najbližšieho susedstva EÚ. Čo sa týka SVČ a absolutória, predložil som dva pozmenujúce návrhy týkajúce sa delegácií EÚ, ktoré musia zvýšiť podporu na optimum pri reprezentácii v ďalších krajinách a takisto to poskytuje e, možnosť vyškoliť náležitým spôsobom delegácie a optimalizovať manažment budov. Teším sa na diskusiu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Hlasujte prosím k tomuto návrhu stanoviska. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujem. A teraz zastupca komisie pán Roman McAngusta za zahraničnú politiku. Thank you very much. Um... Ďakujem v súvislosti s piatým bodom v návrhu stanoviska by sme chceli zdôrazniť, že misie eh, spoločnej obranej politiky, ich audit z hľadiska ich plnenia a článku 60 finančného nariadenia je proces, ktorý eh, trvá istý čas a vzhľadom na zložitosť eh, kontextu pôsobenia v týchto misiách. Je to proces zložitý. Doposiaľ máme 4 misie, ktoré plnia tento článok 60 a tieto predstavujú e, najväčšiu časť rozpočtu na CFCP EULEX Kosovo, EUPOL Afganistán, EUMM Gruzinsko a EUMCOPS v Palestíne. Naďalej sa pracuje na plnení dvoch ďalších misií EUCAPS Sahile Nigeria taktiež taktiež Nestor čo sa týka ďalších zvyšných misií, tri z nich EUBAM Rafa, Eubam Ukrajina, EUCAP Mali sú pripravené na spustenie alebo už začali pôsobenie a čo sa týka poslednej misie EUBAM Livia, to zatiaľ nie je možné ju spustiť hľadom na bezpečnostnú situáciu. Nie je teda možné vyhodnotiť pôsobenie tejto misie. Chcel by som ešte raz dôrazniť, že je to proces, ktorý ešte stále prebieha a my sa budeme snažiť eh, isté, že plniť odporúčanie v zmysle stanovených pravidel. Ďakujem a teraz pán Enrique Garcia za eh, DJ Rozvoj. Thank you, chair. Thank you, member. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým členom výboru. Ceníme si prezentáciu spravodajcu otázke e, návrhu miery chybovosti v osobnom stanovisku súhlasíme s spravodajcom. Je pravda, že chybovosť e, je mierne nad 2%. My tiež uznávame, že e, v kontexte, ktorý, v ktorom pracujeme, je veľmi zložitý Domnievame sa, že tá miera chybovosti v takomto kontexte je e, významne nižšia než e, chybovosť v iných politických oblastiach. Aj keď teda je to ešte stále mierne nad 2%, domnievame sa, že sa uberáme správnym smerom. Mm, pokiaľ ide o DEVKO, máme isté náznaky. Tu je reziduálna miera chybovosti, sa znižuje už 4 roky a je 2,2% v súčasnosti. Teda dúfame, že sa hýbame naozaj správnym smerom. Tiež sme spokojní s pozitívnym hodnotením Dora auditorov, čo sa týka plnenia porúčania z predchádzajúcich rokov. Ako viete, odporúčania Dora auditorov sú užitočným posilnením našich interných kontrolných systémov a preto sme odsúhlasili všetky odporúčania v tomto roku a teší nás, že dvor auditorov pozitívne vyhodnotil doteraz vynaložené úsilie súvislosti s plnením doteraz preložených odporúčaní, pričom väčšina z nich sa považuje za plne implementované a jedno odporúčanie je do veľkej miery implementované. Čo sa týka kvality overovania výdavkov zo strany príjimateľov, vieme, že je to proces ešte stále otvorený. Úzko spolupracujeme s dvorom auditorov, aby sme dokázali zadefinovať tie konkrétne problémy v oblasti toto odporúčanie sa tiež považuje do veľkej miery za implementované. V súčasnosti pracujeme na podrobnej analýze referenčného rámca, nielen čo sa týka overovania výdavkov, ale tiež čo sa týka všetkých našich auditov na základe celej série kritérií kvality, ktoré sa musia plniť. Na to, aby tieto nástroje mohli byť v plnej miere užitočné, aby nám mohli pomôcť znížiť mieru chybovosti pri takýchto transakciách. E, teraz by som, ak dovolíte, dal slovo kolegovi z Degenir pre ďalšie oblasti. Ďakujeme pekne. Teda pán Kristos Kondinos. Thank you very much, Ďakujem pekne, ctené poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Sme radi, že DG NIR má príležitosť objasniť súčasnú situáciu v chybovosti E, za rok 2015 v predmetnej správe. Rád by som zdôraznil, že táto téma sa obmedzuje na špecifické e, témy manažmentu, nepriamy manažment e, s krajinami, ktoré sú beneficientmi a špecifické finančné nástroje alfa, čo znamená predvstupovú pomoc, ktorá patrí pod portfólio DGNIR. V roku 2015 bola vypracovaná správa o tomto novom systéme, aj o jeho spolahlivosti a ako, ako odráža chybovosť, ako, či je smerodajné sú tieto nástroje. Vysvetlilo sa, že v rámci tejto správy to fungovalo náležitým spôsobom, ale teraz za rok 2016 generálny riaditeľ zobral do úvahy odporúčanie Európskeho dvora auditorov pri výpočte e, zvyškovej chybovosti pre IPA a MBC. To je manažerský, manažmentský e, postoj alebo nástroj. A urobili sa tu dve veci. Posilnili sme procedurálne postupy a rozvinuli sme akčný plán. Tieto Um, opatrenia sme vykonali v rámci akčného plánu. Existujúce ARA kontrakty, ktoré v súčasnosti pokrývajú INI, e to znamená nástroj susedstvo vo všetkých režimoch NIP, to je priamy a nepriamy manažment. A toto sa rozšírilo aj tak, že to pokrýva aj IPA a MBC2. Po druhé, audity, ktoré konalo, e, vykonalo DG NEAR v Chorvátsku, Turecku a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedonsko kombinovalo revízie s auditmi príslušných orgánov. A po tretie, okrem týchto všetkých vecí, externí auditori riešili e, veci navyše v Turecku a v Macedónsku nad rámec toho, čo spravilo DG NIR. A takisto sa s tým spresnili výpočty chybovosti. Počas vypočutia komisára Hána v Európskom parlamente 8. E, novembra minulý rok spravodajca za rok 2015 Mikisla Mark spomenul, že súd je spokojný s aktivitami, ktoré prijalo DG NIR a Dúfame, že budú naše aktivity spolahlivé a zodpovedajúce, reprezentatívne v rámci chybovosti, ktorá sa vypočítava pre susedské nástroje. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. A záverom dostane slovo pani Patricia Lombár, zastupkynia ESVČ. Nech sa páči. Thank you, thank you very much. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým zúčastneným uh, za dnešnú schôdzu a za to, že máme príležitosť sa vyjadriť k tejto téme v e čo Pripisujeme veľmi dôležitú úlohu procedúram absolutória, rovnako ako jednotlivým stanoviskám výborov, hlavne výboru AFET vzhľadom na to, že tento výbor prispieva mm, k vonkajším vzťahom EÚ. Ja myslím si, že je to dobrá príležitosť pre nás ako inštitúciu vyhodnotiť a lepšie pochopiť, čo je potrebné ešte zlepšiť, aby sme lepšie ukázali, aké sú naše záväzky voči dobrej finančnej praxi, ale aby sme sa pozreli na to, čo sme ako inštitúcia dosiahli a v tomto kontexte by som rada povedala, že ESVČ vykazuje nízku chybovosť a to pod tou úrovňou 2%. To je pre inštitúciu naše, naše veľkosti veľmi dôležitý údaj a významný milník a my sa budeme snažiť túto chybovosť udržať. Účt, mm, dvor auditorov spomenul dve otázky alebo dve odporúčania alebo dva problémy, ak chcete. Pokiaľ ide o nábor miestnych zamestnancov delegácií, to je naozaj pre delegácie veľmi zložitá téma. Veľmi často máme 300 kandidátov len na pár pozícií, takže uznávame, že tento postup je potrebné ešte trochu vyladiť a zaujať, ako povedal pán predseda, vyvážený prístup. Pokiaľ ide o Ehm, mm, verejné zákazky ESVČ ESVČ v rámci absolutória v roku 2015 bolo kľúčovou inštitúciou, študovalo sa až 15 operácií, ktoré sa udelili v rámci verejného obstarávania a a v zásade sme z dvora auditorov dostali veľmi dobré správy k tomuto obstarávaniu s vysokou hodnotou na tú úroveň 135 tisíc eur a poznámky dvora auditorov sa sústredili na stredné a nízkohodnotové postupy, ktoré berieme veľmi vážne a v budúcich rokoch tieto otázky budeme riešiť tak, že budeme mať cielenejší prístup a väčšiu podporu z ústredia. Súvisí to aj s tým, že my ako ESVČ sme dosť decentralizovaní, máme 39 delegácií a množstvo ďalších sekcií a snažíme sa čo najlepšie ich koordinovať a budeme sa o to snažiť samozrejme do budúcnosti a my pripomienky Dvora auditorov berieme veľmi vážne, ako povedal pán predseda v kontexte rozpočtového postupu na rok 2017 sa ESVČ zaviazalo eh, mm, riešiť niektoré otázky zamestnancov, napríklad vyváženosť zastúpenia členských štátov tam, kde dochádza k nerovnováham. Rada by som tiež pripomenula, že pomer prítomnosti diplomatov v ESVČ zodpovedá tomu pomeru, tak ako bol stanovené v právnom akte ustanovujúcom ESVČ, ale áno, sú určité nerovnováhy, to uznávame, pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých štátov medzi šéfmi delegácií. Ale keď sa pozrieme na úroveň manažmentu a na ústredie, tak tam to môže byť niekedy aj naopak v prípade tých pomerov. Takže to je otázka personalistiky, ktorú budeme riešiť. Blíži sa to tzv. rotačné cvičenie a tam sa to budeme snažiť brať do úvahy a budeme samozrejme vychádzať zo zásluh a záverom. V ESV, čo čelíme veľkým výzvam, sme malá inštitúcia, ako som už povedala. Sme inštitúcia, ktorá musí fungovať a musí riešiť stále viacej problémov. A na to máme stále menej prostriedkov, ale v zásade sa stále pohybujeme vo veľmi zložitom bezpečnostnom rámci. A to je jeden z našich hlavných problémov, aby sme zabezpečili dostatočnú bezpečnosť pre naše delegácie. Ja by som rada využila túto príležitosť, aby som poďakovala EP e za podporu, ktorú dostávame od parlamentu hlavne v rozpočte na rok 2017, kde sa posilňuje počet zamestnancov, počet bezpečnostných zamestnancov v delegáciách. A nevylučujem, že sa s touto požiadavkou budeme musieť ešte v budúcnosti na vás obrátiť, aby som len pripomenul, že hlasovať budeme v AFETE 31. januára 2017 Budúce stretnutie bude 24. januára tu v Bruseli. Ďakujem a pekný zvyšok večera.